So. Right. Good morning. Dobré ráno. Prajem všetkým. Vítam vás na našom zasadnutí výboru AFED. Prejdeme k bodu 2 nášho programu. Sú nejaké pripomienky? Ak nie, Eh, tak prejdeme k bodu 3. Nemám žiadne oznámenia momentálne. Bod 4. Prijatie eh, zápisnice z predchádzajúceho stretnutia z 13. novembra 2017. Ak nebudú žiadne komentáre do konca tohto zasadnutia, budem vychádzať z toho, že, sú, e, že tá beznica prijatá. Prejdeme teraz k bodom 5 a 6. Ide tu o spoločnú výmenu názorov. Chcel by som vás privítať na e, tomto e, vypočutí o vonkajších e, nástrojov, teda financovania vonkajších politík EÚ. Strednodobá revízia v roku 2017. Spravodajkňou je Marie Tieschake. týmto ju vítam a prosím ju o krátky úvod do e, témy. Pripomeniem len, že komisia e, prednedávno v decembri vypracovala strednodobé e, hodnotenie týchto nástrojov. Aktuálna správa Eh, si dáva za cieľ, aby eh, sa jasne eh, vyformovala pozícia Európskeho parlamentu na túto tému. V každom prípade treba pripomenúť, že v rámci spolurozhodovacieho procesu bude Európsky parlament zainvolvovaný do procesu plno. Dnes sme tu prizvali zástupcov ESVČ aj útvarov komisie, ako aj viacerých renomovaných expertov, aby nám e, poskytli e, svoje náhľady na túto tému, aby sme ich potom zvážili v našej práci. Jedným zo záverov strednodobé eh, hodnotenia je, že tu nie je žiadna, žiadna potreba eh, zrevidovať, eh, aktualizovať priority, avšak došlo k viacerým zmenám v strategickej oblasti. Komisia sa však rozhodla, že nepredloží žiadne delegované akty pani Mogherini a pán Hán vstúpia s Európskym parlamentom čoskoro do strategických e, dialogov na tému programovania nástrojov e, v období 2018-2020, pravdepodobne 21. 22. februára. Eh, výbor AFED vytvoril pracovnú skupinu o eh, týchto eh, finančných nástrojov, nástrojoch, ktorému predseda pani Scháke, takisto pripravuje aj strategické dialógy. Chcel by som teraz predstaviť našich hostí známa e, osobnosť pravidelný e, host v našom výbore Christian Leffler e, z SVČ, ktorého sprevádza pán Filiberto Ceriani Sebregonti, ktorý e, vedie e, oddelenie e, koordinácie spolupráce v oblasti rozvoju. Máme tu ďalej pani Miriam Feran z DG NIR, ktorá je zodpovedná za Turecko, pre stratégiu pre Turecko, pani Hilde Hardeman z komisie zo služby pre FPI, pána Jean-Louis Ville z komisie z DG DEFCO, máme tu potom pána Andrewa Šerifa, ktorý e, k nám prišiel z ECDPM v Maastrichte a napokon pani Izabeli Dest, analytičku e, z výskumných služieb Európskeho parlamentu, ktorá odprezentuje e, štúdiu na túto tému. Pán Richard Young z Connect Europe Bras z Carnegie Europe, e, Brusel. Nám odprezentuje štúdiu e, vzťahujúcu sa na Turecko, Ukrajinu, Egypt. A napokon pani Sonia Reines Givanides E, výkonná riaditeľka z EPLO e, Brusel. Takže ako zorganizovať túto diskusiu? Navrhujem, aby po prezentácii e, návrhu správy pani Scháke, ktorá bude trvať približne 5 minút, by som udelil slovo štyrom zástupcom SVČ komisie 5 minút a následovne by sa vydrili experti na 7 minút každý z nich a potom by bol priestor pre diskusiu, ktorú by uzavreli e, teda aj tieňoví spravodajci. Pani spravodajkyňa e, z HK bude predseda tomuto zasadnutiu. To je všetko z mojej strany. A týmto pani Mariete z HK teda odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, David, vážení kolegovia, vážení hostia. E, je pre mňa veľkým potešením, že môžem teraz predseda tomuto e, stretnutiu, kde sa budeme zaoberať možno novou architektúrou pre e, vonkajšie finančné nástroje. Prihovorám sa vám aj ako predsedníčka pracovnej skupine AFETu o e, nástrojoch vonka, vonkajšieho financovania. Všetci sú samozrejme vítaní na zasadnutiach našej pracovnej skupiny. A teda vychádzam z mojich eh, skúseností z pracovnej skupiny, zo strategických dialogov, z postupov týkajúcich sa strednodobého hodnotenia, z hodnotení týkajúcich sa aj tých eh, vonkajších aspektov, eh, z diskusí so zainteresovanými stranami. A dúfam teda, že prispejeme touto správou k diskusii o architektúre po roku 2020 ako e, sa to už stáva horúcou témou diskusí tento týždeň. E, takže k tomu, e, čo, ako by sme sa mali poučiť, tieto nástroje by sa mali stať koherentnejšie, flexibilnejšie, strategickejšie, mali by ľahšie reagovať na zmenu situácie v teréne. Mali by sme tiež robiť všetko preto, aby sme zvýšili efektívnosť a znížili byrokratickosť bolo by treba do politik zapracovať eh, jasné kritéria, aby neskôr eh, sme mohli čo najlepšie pochopiť, či sme splnili ciele, ktoré sme si pôvodne stanovili. A napokon myslím, že je dôležité, aby parlamentný dohľad bol zorganizovaný lepšie. Aktuálne nastavenie eh, v podobe strategických dialogov nie je plne uspokojujúce. Často nám chýbajú dostatočné informácie alebo sú nám zaslané príliš neskoro. Musíme sa vyhnúť postupu, ktorý e, vyzeráva už len ako odfajknutie si konzultácie parlamentu a nie ako skutočný, seriózny strategický dialog. E, pokiaľ teda ide o diskusiu o novej architektúre, čokoľvek, čo sa navrhne, ale nechcem tu byť dogmatická, musí umožňovať lepší dohľad, lepšie hodnotenia Eh, strategickejšie kroky zo strany EÚ a jasnosť voči našim partnerom. Súhlasím s tým, že by sme mali vychádzať z politík a nie nástrojov, mali by sme byť teda otvorení eh, vylepšeniam, ale eh, hodnoty, ktoré sú dôležité ako ľudské práva, jednoducho E, nemôžu e, byť druhorada, nemôžeme presúvať e, fondy iba preto, že novou prioritou je manažment migrácie a všetky zdroje ad hoc putujú do tejto oblasti na úkor iných, legitímnych, vedome si zvolených cieľov a všetko to sa deje bez náležitého dohľadu spôsob, ako sa vytvoril dohoda s Tureckom, Trust, Tozy fond, to sú jasné ad hoc kroky, ktorým chýba parlamentný dohľad. E, takže e, uznávam, že je tu e, priestor pre zlepšenia, zároveň si myslím, že by sme v parlamente nemali byť dogmaticky, nemali by sme, sa, mali by sme vysieť na nástroj iba preto, že boli raz vytvorené, mali by sme rozmýšľať nad tým, ako byť strategickejší, mať väčší dopad a to nás vedie k otázkam týkajúcim sa riadenia. Takže ja mm, mám otázku pre všetkých našich vonkajších e, e, hostio, hostí, e, hostí z komisie aj z ESVČ. Mojou otázkou je, ako by to malo vyzerať, ako môžeme zabezpečiť, aby v možnej novej architektúre, často sa hovorí o zlúčení všetkých týchto nástrojov do jedného, čo je dosť radikálny názor, ako by vyzeralo riadenie, koordinácia medzi komisiou a ESVČ a ako v tomto všetkom vidíte úlohu parlamentu pretože ak z nejakého dôvodu nie je dôvera, aby sa plne zabezpečila táto úloha, alebo aby, ak by tento e, proces e, nemal byť e, transparentný, to by bolo neakceptované a viedlo by to k veľkej, veľkému odporu tu v parlamente. Takže e, my sledujeme túto tému v našej pracovnej skupine, máme veľkú zodpovednosť za každé e, euro e, európskych daňových poplatníkov, ktoré sa vynakladá, takže treba, aby sme zabezpečili, že budeme dôveryhodní nielen pre našich partnerov, ale aj pokiaľ ide o naše princípy. Ďakujem. Ďakujem, Marete Scháke, za vaše úvodné poznámky. Slovo dostanú naši panelisti a ako prvý z nich sa vyjadri pán Lefler, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste ma s vašimi kolegami dnes pozvali. Chcem tiež poďakovať Mariete Scháke za prácu, ktorú odviedla, za jej reflexie na túto tému. Eh, o prvkoch, ktoré dnes diskutujeme. Teraz eh, nebudem zachádzať do úplných eh, podrobností strategického dialógu a strednodobej revízie. K tomu sa dostaneme koncom februára. Takže budem zaťahovať na prácu Marietie, mm, ako by sme sa mohli z nej poučiť ako najlepšie nastaviť novú generáciu Eh, týchto finančných eh, nástrojov pre vonkajšiu činnosť. Súhlasím s mnohými slovami, ktoré práve vyslovila Marietie. Eh, treba byť flexibilný, strategický, mať jasné evaluačné kritéria, zabezpečiť efektívny dohľad strany parlamentu, takisto ako potrebujeme mať aj efektívne vedenie zo strany členských štátov a musíme teda uvažovať nad tým, ako to čo najlepšie zabezpečiť. Chcel by som zdôrazniť 5 e, e, e, poučení, ktoré sme získali doteraz z tohto procesu. Poprvé, musíme zabezpečiť, aby sme príliš nedávali veci do uzavretých šuflíkov, zásuviek. Musíme zabezpečiť ten správny mix e, politík a nástrojov, aby sme mohli, aby tieto najlepšie podporovali naše ciele. Mnohé z e, oblastí politik a mnohé výzvy, ktorým čelíme, sú navzájom prepojené. S tým, čo sme práve spomenuli, oblasť migrácie, bezpečnosti, toto prepojenie je zrejme, nemôžeme sa zaobrať len jednou či druhou oblasťou, musíme zachádzať oveľa ďalej a zaoberať sa e, tým, e, čo je za teda o tou oblasťou bezpečnosti a dobrovoľnými či nedobrovoľnými presudmi ľudí a zaoberať sa tým správnym mixom politík, e, ktoré majú reagovať na túto oblasť. Potom máme ešte ďalšie nástroje politiky v oblasti obchadu, agendy trvalo udržateľného rozvoja. Aj nad prvkami z týchto oblastí musíme uvažovať. Po druhé, musíme zabezpečiť, že aby sme tu mali tú správnu eh, reakciu, pokiaľ ide o presúvanie, menenie politických priorít, potrebujeme tú vyššiu mieru flexibility. A najlepší spôsob, ako to zabezpečiť, myslím, je zjednodušiť architektúru a eh, odňať určité eh, prekážky, ktoré sme tu doteraz mali, aby sme lepšie ehm, riadili procesy než eh, v predchádzajúcom období. Od roku 2014 eh, vnímame, že eh, v aktuálnom nastavení našich nástrojov sú určité obmedzenia, ktoré nám neumožnili dostatočne rýchlo a efektívne reagovať tak, ako by sme chceli na naše politické záväzky. To je um, celkom e, e, zrejme e, pravdivé, keď sa pozrieme na to, ako reagujeme na veľké toky migrantov a utečencov. Aj teda pokiaľ ide o presun prostriedkov medzi jednotlivými kapitolami alebo presun prostriedkov z jednotlivých nástrojov do iných. Takže E, toto je pre nás dôležitá výzva. Zároveň e, viacročné e, programovanie pre každý nástroj si vyžaduje, aby sme my aj parlament získali jasný prehľad krokov a aby sme mali neustále na pamäti strategické celkové ciele. Zjednodušená architektúra by nám umožnila z nášho pohľadu koherentnejšie odpovede na čoraz komplexnejší svet, v ktorom e, sú čoraz prepojnejšie témy, ktorými sa zaoberáme. Preto pracujeme na myšlienke združenia viacerých nástrojov, pričom by sa zachovali e, e, geografické a semantické okná v rámci konsolidovaných nástrojov, tak aby sme zabezpečili Eh, jednoduchšie eh, postupy, ale aby tu zároveň zostala, eh, zostala ten, zostalo to politické sústredenie sa, politická pozornosť na špecifické oblasti, nezávisle od tých meniacich sa priorít ktoré tu zároveň sú. Zároveň, ako povedala pani Tieschake, nemali by sme sa riadiť e, nástrojmi, ale e, politikami, oddelenie na rôzne, e, rozčlenenie v rôzne nástroje nám trošku bráni sledovať celistvú víziu rozdelenie na nástroje a potom na krajiny vedie k fragmentácii, ktorá veľmi e, často spôsobuje, že zabudneme na e, celkový oblasť, nevidíme les pre jednotlivé stromy. Musíme zabezpečiť, že e, v dohľade a v dialogoch a vývoji politik musíme tento široký strategický výhľad tu zabezpečiť naše nástroje musia umožňovať vyvíjať politiky, ktoré umožňujú rôzne rýchlosti, rôzne cesty, prípadne odlišnejšie, než ktoré sme stavili, e, si stanovili v, e, pôvodne v rigidnom rámci. A ďalšia e, lekcia, väčšia flexibilita neznamená menší dohľad parlamentu, práve naopak, myslíme si, že by nám to dalo lepšiu príležitosť e, e, naozaj sa zaoberať strategickými orientáciami. Opäť sa zaberáme myšlienkou e, ambície zmien v Európskom rozvojovom fonde, čo by už teda zvýšilo dohľad zo strany Európskeho parlamentu Chceme zjednodušiť eh, architektúru eh, v tejto oblasti, čo by eh, zabezpečilo naozaj efektívny dohľad pre parlament nad týmito nástrojmi a zabezpečilo aj väčšiu verejnú transparentnosť a zabezpečilo aj transparentnosť v oblasti evaluačných kritérií. Už som takmer skončil, pán predseda. Piatá posledná lekcia Musíme sa snažiť e, zapí, zaplňať e, e, medzery, naše politické ambície a napríklad pokiaľ ide o Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj, ekonomickú dimenziu, tu budeme musieť zabezpečiť novými inovatívnymi modalitami v našich programoch a podobne v oblasti bezpečnosti sme v situácii, kde samozrejme nie všetky výzvy, ktorým e, čelíme, môžeme formálne vyriešiť e, pomocou rozpočtu EÚ, keďže Lisabonský e, Lisabonská zmluva niektoré z týchto vylčuje, takže Eh, chceme eh, vytvoriť eh, facilitu pre mier, aby sme mohli toho robiť viac v oblasti zabezpečovania mieru, aby sme boli efektívnejší pri zabezpečovaní našich vlastných vojenských operácií toto eh, by malo eh, predstavovať eh, komplexnejší súbor nástrojov pre nás v tejto oblasti. Malo by to byť v súlade s rozpočtovými programami pre spoluprácu, ktoré máme, vrátanie záväzkov, ku ktorým sme sa kolektívne zaviazali v rámci EUODA. ODA. Ospravedlňujem sa, pán predseda, že som hovoril trošku dlhšie. Ďakujem, pán Lefler, teraz pani Ferra. Takže dostali ste prehľad o finančných nástrojoch. Ja budem hovoriť o dvoch nástrojoch. Digineer, európsky nástroj pre... Uh, takže poviem vám niečo o strednodobom hodnotení tejto správy, ktoré sú v správe pani Šaka. Začnem s európskym susedským nástrojom. Podľa strednodobého hodnotenia uh, INA je relevantná a vhodná pre svoj účel, e, takže Európska únia bude implementovať susedskú politiku a reagovať flexibilne na viaceré krízy. A teda zaznamenali sme v regióne viacerých Ukrajina, Tunis, e, migračná kríza, aby som spomenula len niekoľko. Podobne e, implementácia princípu diferenciácie takisto viedla k prispôsobeniu sa partnerom, ktorí e, menia svoje potreby. Čiže hodnotenie bolo pozitívne, čo sa týka flexibility nástroja. No a následne, ako to bolo zdôraznené vo vašej správe, sme testovali e, kapacitu reakcie tohto nástroja vo svetle viacerých kríz, kríz, ktorým sme čelili v tomto regióne a táto flexibilita, hoci to bolo užitočne implementované, e, vznikla, teda viedla k vzniknutiu dvoch trust fundov, čiže prevencia krízy, to by bol e, jeden z problémov, e, na ktorý sa musíme špecificky zamerať pri nastavovaní nových nástrojov, tak ako to spomenul Kristian. Pokiaľ ide o efektívnosť, NI bola takisto úspešná pri vylepšovaní podnikateľského prostredia a obchodov v viacerých susedských krajinách a prispela k makroekonomickej stabilizácii pre dôležitých eh, partnerov Európskej únii, Jordánsko, Tunisko, eh, Ukrajina a takisto tu podpora hrala špecifickú rolu. Ako bolo spomenuté vo vašej správe, politický kontext vo viacerých krajinách spôsobil implementáciu sektorálnych reforiem v oblasti ľudských práv, demokracie a good governance a eh, prístup založený na stimuloch, ktorý bol zavedený v tomto novom INI, bol najefektívnejší pri podpore udržateľnej demokracie, a ďalších, spustenia ďalších reforiem u tých partnerov, ktorí už boli zaviazaní k reformám. Čiže e, tuto je taký trošku zmiešaný obraz. Čo sa týka efektívnosti, tak strednodobé hodnotenie došlo k záveru, že postupy a procesy boli efektívne využité v rámci týchto nových nástrojov v akceptovaným, akceptovateľným komerom administratívnych nákladov. Využitie špecifických opatrení prispelo e, e, k, na, poskytovaniu výsledkov, zabezpečovaniu výsledkov včas a takisto sme zistili, že používanie nových modalít ako um, spojenie s iPads viedlo k pozitívnym výsledkom. Teda chcem povedať, e, že to umožnilo mobilizáciu dodatočných zdrojov. Strednodobé hodnotenie takisto zistilo, že monitorovanie a hodnotenie poskytlo požadovaný feedback, spätnú väzbu, hoci e, je to stále nerovné. Čiže toto je bod, ktorý bude musieť byť ešte rozvinutý v budúcej implementácii týchto nástrojov alebo nástrojov budúcej generácie. Zavedenie, zavedenie podávania správ v rámci nového e, rámca je takisto e, zohľadnené v novom hodnotení v tom zmysle, že sa zvyšuje transparentnosť a e, zodpovednosť. Na záver, čo sa týka pridanej hodnoty EÚ, tak nástroj jednoznačne bol preukázaný ako poskytovateľ pridanej hodnoty vzhľadom e, na stabilitu pri poskytovaní udržateľného financovania pre portfólio modalít, čiže vlastne e, to stavalo na viacerých modalitách, kapacita koordinovať to s ďalšími nástrojmi EÚ a kapacita mobilizovať e, expertízu členských štátov EÚ, ako aj politický vplyv a politické umožňovanie dialogov s národnými orgánmi. Čiže všeobecne keď sa vrátim k tomu úvodu, je to nástroj, ktorý bol e, celkovo e, hodnotený ako vhodný na stanovený účel. E, širšie, keď si pozrieme historické príležitosti pre spoluprácu so susedskými štátmi EÚ v oblasti tak ako to bolo spomenuté v globálnej stratégii. Teraz, keď prejdem k nástroju pre vstupovú pomoc, takže to bolo eh, eh, pohodnotené ako vhodné pre účel eh, priorit Európskej únie. To sú stratégie Západného Balkánu, ktoré poskytujú platformu pre ešte lepšiu integráciu medzi finančnou pomocou a politickými motormi má to vysokú mieru flexibility, e, v neposlednom rade aj v prípade e, urgentných potrieb, ako napríklad e, reakcia na utečeneckú krízu, kde takisto IPA podporila krajiny Západného Balkánu a podporila Turecko na základe zriadenia facilit pre utečencov v Turecku nástroje. Teda tento nástroj sa zameriaval na štruktúrálne reformy vďaka prístupu vďaka zavedeniu e, sektorálneho prístupu a hoci je to e, skorá fáza implementácie, takže e, ten dopad bol hodnotený ako dôležitý, keďže sa to koncentrovalo na financovanie v kľúčových otázkach, ktoré nazývame ako fundamentálne Eh, pri stratégii rozširovania Európskej únie. Takisto na základe strednodobého hodnotenia sme eh, zhodnotili eh, zosúladenie so stratégiou rozširovania v oblasti budovania inštitúcií teda príprava krajín pre prístup, čiže sa to zameriavalo na rozvíjanie inštitúcií, governance, právny štát, ako aj economic governance. Takisto sme zaznamenali vo vašej správe, ako aj Ehm, pri hodnotení určité obavy, pokiaľ ide o nedostatok e, negatívnej kondicionality alebo e, klauzul o pozastavení. E, no a toto treba zohľadniť pri nastavovaní nových nástrojov. Takisto sme zaznamenali, že ste ocenili performance reward mechanism, mechanizmus odmeňovania. No a takisto pokiaľ ide o strategický dialog 22. februára. Čo sa týka efektívnosti, tak e, bol docielaný pokrok e, pri administratívnej efektívnosti a e, finančnom riadení. Avšak predovšetkým v prípade Turecka takisto sme zaznamenali komplikácie pri implementácii, predovšetkým pre implementáciu prostredníctvom nepriamého manažmentu. No a takisto ako v prípade tých susedských nástrojov vidíme veľké finančné prostriedky, ako aj e, e, schopnosť mobilizácie e, dodatočného financovania súkromných a verejných prostriedkov. Potom e, pridaná hodnota IPA, takisto pozitívne hodnotenie. Európska únia je veľkým darcom pri e, krajinách prístupu a vytvorila platformu na zabezpečenie e, potrebnej koordinácie, hoci koordinácia s ďalšími nástrojmi, ako napríklad nástroj pre stabilitu a mier, tam ešte je priestor pre vylepšenie, ale globálne, keď to poviem, tak to má veľký ťahový efekt pre pridanú hodnotu EÚ Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a prepáčte, ak som rečnila príliš dlho. Thank you. Ďakujem pani Ferran. Teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Dobre, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, e, nadviažem na to, čo povedal Kristian Lefle a Miriam Ferran. Takže nástroje, teda nástroje zahraničnej politiky, e, ktoré sa implementujú a ktoré sa e, realizujú, to je trošku nad rámec toho bežného e, nástroj prispievajúci k stabilite a mieru, teda partnerský nástroj a misia pre pozorovanie volieb a nástroj pre demokraciu a ľudské práva, tie sú responsívne, sú veľmi flexibilné a sú rýchle teda vychádzajú z politiky a sú nastavené na poskytnutie rýchlych, rýchlej a flexibilnej implementácie, reagujúc na zmenu politických priorít, e, vyvíjajúce sa potreby diplomatickej citlivosti v transformatívnom, meniacom sa medzinárodnom prostredí. Strednodobé hodnotenie jednoznačne došlo k záveru, že tie atypické nástroje sú všetky vhodné pre stanovený účet a poskytujú množstvo pridanej hodnoty v súlade s cieľmi, ktoré boli nastavené pre ne v právnom základe v roku 2014. Keď sa pozrieme na nástroje prispievajúce k stabilite a mieru, tak toto je kľúčový nástroj pre Európsku úniu, aby eh, podporila diplomáciu flexibilnými eh, projektmi v oblasti e, reakcia na krízy, prevencie konfliktov, budovania mieru a pri reakcii na globálne a transregionálne hrozby. Takže e, tempo, rýchlosť je tam tiež mimoriadne dôležitý aspekt. No a zároveň, keďže tento nástroj prispieva k stabilite a mieru, tak je to vlastne podporný nástroj, koordinácia pri integrovanom prístupe s inými nástrojmi a ďalšími aktérmi. Takže toto je jadro súčasť jadra toho, o čom vlastne, o vlastne v tomto nástroji ide. No a toto je čosi, e, čomu venujeme vysokú pozornosť e, každý deň, aby sme maximalizovali efektívnosť e, opatrení tohto nástroja a krokov tohto nástroja, zredukovali riziko prekrývania sa. Čiže takisto e, je to bod, e, kde budeme e, posilňovať naše úsilia a naše zásahy, vychádzajúc z odporúčaní a poučení na základe strednodobého hodnotenia. Keď sa pozrieme na partnerský nástroj, znovu toto je nástroj, ktorý tak trošku presahuje rámec toho obvyklého. Nie je to tradičný rozvojový alebo e, e, kooperačný nástroj, ale je to nástroj, ktorý projektuje záujmy Európskej únie v zahraničí. E, tieto záujmy sa rozvíjajú, medzinárodný kontext sa takisto mení, vyvíja sa a z toho dôvodu musíme mať kombináciu strategického prístupu a e, adaptability, e, teda prispôsobivosti na meniace sa e, podmienky ako reakcia na návrhy odporúčaní, ktoré boli vypracované, treba sa zamerať, teda tento zameraný prístup a chcem zdôrazniť inkluzívne nastavovanie programu, ktorý využívame pre tento nástroj. Teda je tu ESVČ a samozrejme všetky relevantné útvary komisie, členské štáty a ďalší aktéry, ďalšie zainteresované strany. Ja som presvedčená, že sa nám podarilo dosiahnuť správnu rovnováhu medzi zameraním, teda medzi e, fokusovaním a flexibilitu. Toto flexibilné nastavenie a skutočnosť, že nemáme geografické obmedzenie, e, spôsobuje, že tento partnerský prístup je e, dobre nastavený e, aj na to, aby v budúcnosti reagoval na nové priority, ako aj na strategických partnerov budúcnosti. No a na záver, keď sa pozrieme na misiu e, z monitorovania volieb ako aspekt Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudský, ľudské práva, toto je dôležitý dôraz našej politiky, ktorý podporuje a prispieva k demokratizácii v partnerských krajinách. A znovu, toto je nástroj, ktorý je implementovaný v úzkej tej koordinácii a spolupráci s Európskou e, zahraničnou službou ESVČ a, sa, a ďalšími e, dotknutými partnermi. Čiže táto flexibilita, tento integratívny prístup e, sú kľúčové znaky nášho nástroja a elementy, ktoré musíme zachovať a ďalej posilňovať v budúcnosti. Pani Chiakas sa pýtala, akým spôsobom spolupracujeme a ako budeme ďalej posilňovať túto spoluprácu. Môžem povedať, že naša spolupráca s ESVČ je naozaj vlastne každodennou a veľmi praktickou záležitosťou. Je to každodenná spolupráca, to isté platí pre spoluprácu s inými útvarmi komisie a ehm, pravidelne e, sa obraciame aj na ďalších partnerov, s ktorými spolupracujeme. Čo sa týka takého celkového prehľadu, e, pani Lefra už e, naznačila, že návrhy množných širších nástrojov v budúcnosti umožňujú, e, že e, môžeme mať e, dobrý prehľad, keď sa zameriavame na špecifické nástroje, ktoré sa v budúcnosti môžu zmeniť na špecifické modality operácie. Je jasné, že flexibilita, tempo a reakcia, to si bude vyžadovať každodenné monitorovanie, nejaký model, ktorý bude prispôsobený potrebám, ktoré sa snažíme naplniť a ktoré sa tieto nástroje snažia pokryť. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Hadaman. Ďalej pán, pán Vil, pán misi Vil. Ďakujem pán predseda. Pán Vil, ďakujem. Keďže som posledný, tak e, to má tú výhodu, že všetky argumenty už boli vyjadrené, čiže moja prezentácia bude o to stručnejšia, teda aspoň dúfam. Zamerám sa na ADHR, a možno dovolte mi pripomenúť EIDHR. E, teda e Toto je malý nástroj, ktorý je doplňujúci k všetkým ostatným nástrojom a venuje sa práve otázkam ľudských práv. Umožňuje nám reagovať na všetky otázky ľudských práv e, globálne. Nie je to náhrada iných, ale je to pomocný nástroj. Ako som povedal, je to globálne pokrytie, čiže pracujeme takmer všade je to neviazaný nástroj, čiže nemáme žiadne obmedzenia e, z toho hľadiska, kto s nami spolupracuje. Takže predovšetkým pracujeme s organizáciami e, teda e, občianskej spoločnosti, máme aj partnerov z regionálnej inštitúcie alebo medzinárodné organizácie ako úrad vysokého predstaviteľa v Ženeve. Máme privilegium, že pracujeme bez súhlasu vlád. To znamená, že nepotrebujeme súhlasy lokálnych alebo národných e, krajín, aby sme e, realizovali naše aktivity, pokiaľ to teda e, tie podmienky umožňujú a mimovládky sú schopné s nami spolupracovať. Toto je prirodzené obmedzenie, ale nie je to právne obmedzenie. Ako povedala Hilde o ICSP, sme mimoriadne flexibilní, pretože ťažíme zo špeciálnych postupov, že môžeme reagovať rýchlo, keď je to potrebné a tak aj vlastne to robíme. Máme veľa príbehov o podpore ľudských práv e, pre jednotlivcov alebo organizácie, e, kde sme boli schopní poskytnúť podporu veľmi rýchlo a veľmi flexibilným spôsobom v nebezpečnom prostredí. Takže z právneho hľadiska e, spolupracujeme aj s fyzickými osobami, čiže sa môžeme obrátiť aj na ozajstných ľudí, ktorí to potrebujú a organizácie, ktoré to potrebujú, pokiaľ ide o e, trošku problematické prostredie. Sme vysoko dekoncentrovaní, lebo 60% toho, čo robíme, sa deje priamo na mieste. A tam je najlepší, to je najlepší spôsob, ako posúdiť situáciu a dané možnosti. Čiže toto sú tie hlavné body, na ktoré som sa chcel zamerať. Pokiaľ ide o strednodobé hodnotenie, pokiaľ ide o relevantnosť, tak, re, e, e, e, takže posudzovala sa e, relevancia, odkedy to bolo prijaté, predovšetkým v kontexte e, obhajcov ľudských práv a víziev, ktorým celosvetovo čelíme, už to prispieva e, k, k agende 2020 a k cieľom udržateľného rozvoja, teda SDG došlo ku konsenzu, že ľudské práva a demokracia, teda tieto elementy by mali byť zahrnuté. Čo sa týka efektívnosti, tak už bolo povedané, že všetky opatrenia prispievajú e, k globálnym a špecifickým cieľom, čiže to bolo e, označené ako efektívne. Takže zlepšilo sa to, e, zaberali sme sa na nové priority ako migrácia, mier a bezpečnosť. Možno to nebolo také priame, ako to mohlo byť. Potom, pokiaľ ide o misie pozorovania volieb, tak to, tam sa zlepšila efektívnosť. No a nástroj bol naďalej efektívny aj v ďalších krajinách. Čo sa týka udržateľnosti a dopadu a efektívnosti, sú dôkazy, že sme boli efektívni z tohto hľadiska že sme podporili e, obhajcov ľudských práv vo viacerých prípadoch. Čo sa týka dopadu, e, ktorý sme docielili, pokiaľ ide o geografické šírenie a rozpočet, tak tu boli návrhy, pokiaľ ide o zameranie. Mali by sme sa zamerať viac na krajiny, ktoré sú v kríze, z hľadiska ľudských práv samozrejme, potom núdzové situácie, teda zamerať sa na zložité a náročné situácie, čo je samozrejme pre nás výzva. Čiže situácia, kde obhajcovia ľudských práv e, sú ohrozovaní. No a mali by sme sa zamerať na mimoriadne diskriminované skupiny, a proti ktorým sa bojuje napríklad LGBTI, alebo teda vyvážiť to s inými, e, možno miernejšími problémami v iných oblastiach. Čo sa týka efektívnosti, implementácia je efektívna, e, relatívne, relatívne nízke náklady, dobré finančné toky, čiže to funguje Eh, je dobré využitie kapacity flexibility, ktorá je umožnená na základe tohto nástroja. Samozrejme, eh, mohli by sme sa zlepšiť. Hovoril som o tých fyzických osobách. Toto by sa v niektorých prípadoch dalo aplikovať a využívať ešte viac. Ukazovatele, to je samozrejme tiež relevantné, tu sa treba zlepšiť. Eh, pracujeme na tom, ale nie vlastne EIDHR. Pracujeme z globálneho rámca, v globálnom rámci, čiže toto je čosi, čo prispeje k tomu, čo hovorila pani Šake pre parlamentné úlohy a e, práva skúmania. Niektoré návrhy sú trošku zaťažujúce a byrokratické, intenzívne, takže tu trošku je problém ich zvládať. Možno nové finančné nariadenie zlepší situáciu. Komplementarita je jedinečná naplňuje e, medzery v niektorých zložitých situáciách, kde iní darcovia alebo členské štáty e, sa neangažujú, čiže e, tu sme v popredí, tak povediac, a budeme to robiť aj naďalej. Čo sa týka politického vplyvu, máme schopnosť tlačiť a podporovať obhajcov ľudských práv v lokálnej úrovni, na lokálnej úrovni. Čiže politický dialog v krajine prebieha medzi jednotlivými partnermi No a pokiaľ ide o odporúčania, tam veľmi stručne, lebo už hovorím dlho, pokúsime sa viacej sa zamerať na obhajcov ľudských práv, čiže na, už ako som povedal, zložité situácie, tam existuje kontext a je jasné, že zmenšujúci sa priestor pre občianske spoločnosti je problém, snažíme sa to riešiť tým, že vlastne naše financie e, zameriavame týmto smerom, chceli by sme podporovať partnerom, partnerov v parlamente, pretože to je takisto e, aspekt tohto nástroja. A ak mi umožníte, pán predseda, tu by som sa zastavil, pretože inak by som rečil príliš, príliš dlho. Ďakujem. Thank you, Mr. Will. So we've now heard of... Ďakujem. Vypočuli sme si štyroch hostí z európskych inštitúcií a teraz dáme slovo Andrew Sheriffovi. Ďakujem. E, ďakujem vášmu výboru za to, že ste ma dnes pozvali a že mám možnosť tu vystúpiť. Chcel by som ísť trošku ďalej pri svojom pohľade. Chcel by som sa zamyslieť nad budúcim finančným rámcom a využiť tento krátky čas na to, aby som sa zameral na vonkajšie vnútorné politiky, nástroj flexibility a na budúce možnosti. Moja analýza vychádza z práce, ktorú sme robili ako nezávislý think tank a E, takisto vlastne sme sa zaoberali aplikáciou európskych politík v teréne. Myslím si, že je potrebné brať do úvahy aj tieto aspekty, pretože to sú kľúčové aspekty v tejto rozprave. Najskôr by som rád upozornil na to, že e, v súčasnosti žijeme veľké zmeny, je tu veľká e, nestálosť a to je cítiť. A samozrejme, že ja rešpektujem komisiu aj ESVČ v tom zmysle, že e, nástroje, ktoré má k dispozícii, plnia všetky funkcie, e, ktoré vlastne potrebujú, ale ja si kladiem otázku, že či e, tie politické rozhodnutia sú logické a či to umožňuje napríklad šetriť energiu a vyhnúť sa napríklad i niektorým zmenám. Samozrejme, boli tu zmeny, ale vznikli tu aj nové príležitosti, máme tu nové svetové stratégie, má tu, máme tu agendu 2030 a toto všetko neexistovalo predtým, kým sa nevyrokoval posledný finančný rámec. A máme tu napríklad oblasť obrany, to sú nové a jasné úlohy, oveľa jasnejšie ako v minulosti. A rovnako, pokiaľ ide o zahraničné vzťahy, a vysoký predstaviteľ Európskej únie, tak tam samozrejme nadvezujeme dôležité vzťahy, ktoré môžu viesť k zmenám. Jedna z našich obáv, ktorú my máme e, a ktorá vyplýva aj zo štúdií, je, že tento viacročný finančný rámec môže e, vytvoriť rozpravu a zmeniť sa na rozpravu, keď peniaze budú pridelené vlastným e, oddielom a vlastným rozpočtovým linkám. To sa týka najmä tej stratégie, že čo a čo, prečo a na čo. Je tu veľa víziev, Prvý, prvou výzvou je flexibilita, tá je spomenutá v každej rozprave a mnohí si možno kladiete otázky, že prečo tu mám e, tento obrázok kačky alebo, alebo vlastne králika. Jedni povedia, že je to kačka, iní môžu povedať, že je to králik. A my všetci určite sa zhodneme, že ten e, finančný rámec e, tu je, ale každý na neho nahliada inak. Pre každého sú iné základné otázky. E, niektorí potrebujú rýchlu reakciu, ďalší potrebujú hlbšie zmeny alebo potrebujú využívať čo najrychlejšie E, e, fondy a kanalizovať ich konečným spotrebiteľom. A otázka je, či je tu vôľa e, znížiť vplyv a zmeniť a flexibilitu. To je otázka, ktorú kladiem všetkým účastníkom, lebo možno, že táto flexibilita, pokiaľ ide mm, o kontrolu a spravovanie, je možno potrebná. Flexibilita je veľmi dôležitá. Nie je to len z taký pevný základ na vytváranie rozpočtu, ale je tam veľa dôsledkov. Hovorí sa veľa o flexibilite, je dôležitá, ale nezabúdajme na ďalšie kritéria. Pokiaľ máme ešte teda túto tento pojem flexibility, tak my samozrejme tu máme isté hodnoty, ktoré kladieme proti záujmom Máme tu rozvojovú pomoc, e, pridanú hodnotu Európskej únie a to sú kritéria, o ktorých mnohí partneri hovoria, že vďaka tomu Európska únia stráca veľa času a nemení sa tak veľmi rýchlo a nemení sa tak rýchlo, ako sa menia národné záujmy. Takže toto je ten, tá pridaná hodnota, ktorú treba chrániť. Pokiaľ ide Interné versus externé, to je dôležitá vec. My nežijeme v 50. rokoch 20. storočia, svet je globalizovaný, vzájomne prepojený. Ako riadiť vlastne takúto situáciu? Rozpočet samozrejme má vplyv na všetky tieto vzťahy. Táto otázka nie je ľahká, na, ľahké na ňu odpovedať, pretože tu máme globálne e, majetky, tie sú dôležité, ale rovnako treba chrániť aj E, vonkajších obyvateľov a treba aplikovať hodnoty Európskej únie. My nemôžeme používať peniaze Európskej únie iba na zahraničnú alebo medzinárodnú činnosť. Hodnoty a záujmy, to sú veľmi dôležité veci. Európska únia bráni svoje hodnoty prostredníctvom vonkajších nástrojov v rôznych častiach sveta. To je dôležité aj pre Európu, ako aj pre tie krajiny, lebo mnohé krajiny majú aj ďalších partnerov, ktorí majú iné hodnoty a medzinárodný liberálny poriadok je oveľa viac ohrozený v tejto chvíli v mnohých smeroch. Um, limitovaná je schopnosť občianskej spoločnosti zúčastňovať sa na tom, čo je dobré a najmä dobré pre obyvateľstvo a takisto aj tie hodnoty sa ťažšie presadzujú, spôsobuje to veľké ťažkosti aj vo, v teréne. Takže optimizácia. Jednou z tém, ktoré sa veľmi často objavujú, je, že vlastne je práve teda optimizácia. Ja si myslím, že ten jednotný nástroj, ktorý môže kombinovať všetko do jedného, E, taký, taký neexistuje. My si môžeme položiť otázku, keď robíme taký globálnejší, vytvoríme globálnejší nástroj, e, keď bude jednotný, tak možno, že sa zlepší e, riadenie, stratégie, ale nebude to všeliek, pretože sú tam isté strategické ciele, jasné politické línie. A potom ešte tu máme tie kľúčové otázky. A čo je za týmto jednotným nástrojom Agenda 2030, globálna stratégia, globálna Európa. Čo z toho? Kľúčové rozhodnutia, ktoré sa prijímajú pre Afriku, e, sa môžu aplikovať pre celý svet tie isté systémy, štruktúry riadenia, e, účty, prideľovanie prostriedkov, ako to budeme robiť. A takýto nástroj E, vlastne to je ako keby sme vlastne mali nástroj z e, jedného nábytku s rozličnými zásuvkami a možno, že, možno, že odpoveď na toto bude, že asi najlepšie je nezmeniť nič, možno. A pokiaľ ide o súčasnú situáciu, pokiaľ ide o tento jednotný nástroj, tak aké sú závery? Dôležitý je strategický pohľad, ale ako vieme, e, diabol sa skrýva v detailoch a všetci sa zhodneme na tom, že flexibilita je veľmi dôležitá, ale o akej flexibilite, o akej štruktúre riadení, aký, o akých garanciách hovoríme. A to sú tie detaily, ktoré treba stanoviť pre všetky tieto kritéria. A samozrejme by bolo veľkou škodou, keby sme z, toho, z tých makrofinančných eh, viacročných eh, výhľadov odstránili také dôležité kritéria, dôležité nástroje, ktoré by viedli k sklamaniu jednotlivých partnerov. A e, preto je veľmi dôležité, aby sme boli v kontakte s našimi partnermi, aby sme ich konzultovali, aby sme vedeli, čo potrebujú, aby sme správne reagovali. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Joanides, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za to, že som bola pozvaná. Ako viete, pravdepodobne e, e, tie oddelenie vzťahov ex post v Európskom parlamente pripravuje e, tieto európske vzťahy a samozrejme pripravuje aj aplikáciu. Vy ste dostali návrh, e, ktorý som ja pre tento výbor pripravila a týka sa to vlastne tejto dnešnej témy, ktorú sme riešili už dnes do poludnia. A chcem povedať, že my sa snažíme podporiť prácu predkladateľov, správodajcov k tejto téme a ja sa chcem poďakovať sekretariátu výboru za vynikajúcu spoluprácu. V štúdii, ktorú ste dostali, to je taký prvý náčrt a tam sú e, vlastne hodnotené jednotlivé nástroje oddelenie. Potom sa tam snažíme identifikovať výzvy na transverzálnej úrovni, ako aj dopady E, externého financovania a potom zdôrazňujeme tie faktory, o ktorých si myslíme, že sú dôležité, najmä pokiaľ ide teda o architektúru týchto nástrojov. Ja sa nebudem sústreďovať na tento posledný prvok. Je tam ešte ďalší doplnok, to sú znalosti a, tam, a, a pomoc spoločnosti v Turecku, Ukrajine a Egypte. A o tom bude hovoriť Jon hneď, hneď po mne. E, ja som si s veľkou radosťou vypočula pána Lefrela, pretože niektoré bo- e, body, ktoré on spomenul, sú práve tie body, ktoré my odporúčame a už boli vlastne zohľadnené v inštitúcii, takže to je pozitívny bod. A my, ja teraz sa sústredím na body, kde je nezhoda. To je napríklad zjednodušenie. E, tam musíme byť veľmi opatrní, aby sme nevyšli poza medze a aby sme sa nedostali do príliš veľkého zjednodušenia. Hlavná výzva, ktorú sme videli pri aplikácii týchto nástrojov je predovšetkým to, že je tu téma e, e, okolnosti tak vonkajších ako vnútorných, úroveň rozvoja, situácia v oblasti ľudských práv a tak ďalej a nie tak problémy e, súvisiace so samotným nástrojom ako takým. Dôležité je, aby sa tieto nástroje mohli implementovať a aby boli navzájom komplementárne. A ako to dosiahnuť? E, je tu celá séria faktorov, ktoré musíme zohľadniť. Tieto nástroje v prvom rade musia reagovať na potreby jednotlivých krajín, treba zohľadňovať aspekty regionálnej spolupráce, my uznávame, že existujú regionálne špecifika, ktoré treba brať do úvahy, rovnako ako aj úroveň rozvoja príjmacích krajín. Niektoré sú veľmi krehké, niek- niekde je, sú príjmy e, také, na takej priemernej úrovni, niekde je tá situácia lepšia. Toto všetko my musíme tu zohľadniť. E, rovnako ako aj úroveň centralizácie či decentralizácie. Ide tu o to, aby sme garantovali, že ten väčší nástroj nemusí byť na záver ekvivalentný aj väčšej miere byrokracie. My musíme sa vyhnúť tomu, aby sme ohrozili flexibilitu, lebo táto flexibilita je vlastne tým maximum. My sa snažíme tieto nástroje e, e, e, robiť tak, aby boli kontinuálne a flexibilné. E, máme tu veľa projektov, tam sú veľmi striktné lehoty a mnohé vychádzajú z cieľov jednotlivých programov a stratégií, ktoré sú veľmi široké, transverzálne a samozrejme je tam aj istý, istá priepasť medzi týmito aspektami. A musím povedať, že aj napriek dobrým úmyslom e, podporovať občiansku spoločnosť a právny štát sa zdá, že v podstate to, čo my robíme, tak my sa snažíme skôr podporovať stabilitu ako vlastnú demokraciu. Tretím prvkom je uľahčovanie flexibility. A keď hovoríme o finančných nástrojoch, tak chcem spomenúť plynulosť fondov. Ako sme videli vo všeobecnosti v rámci tohto finančného rámca, tak E, e, flexibilita vo veľkej miere ovplyvňuje existenciu jednotlivých vecí a stropy v tomto viacročnom rámci nám neumožnili konať nad rámec a nad maržu, ktorú sme mali k dispozícii. Takže Európska únia s týmito finančnými nástroji e, nemôže jednoducho E, financovať neformálnejším spôsobom skupiny. A sú tu nové skupiny v oblasti občianskej spoločnosti, ktoré sa vynárajú. Ako možno prepojiť flexibilitu s koherentnosťou aj napriek tomu, že flexibilita je umožnená vďaka novým e, výkonným pravidlám, predsa len e, sú tam isté problémy. Napríklad výsledok bol neustále diskutovaný a to je téma, ktorú tu musíme e, prediskutovať financovanie týchto externých činností, ako môžeme dosiahnuť výsledky, keď príjimateľské e, vlády neplnia podmienky Myslím si, že jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je posilniť verejnú diplomáciu a úlohu občianskej spoločnosti, ako aj sprostredkovateľské úsilie. Ako to dosiahnuť? Myslím si, že by bolo veľmi užitočné, aby sme mali také nástroje, ktoré by vyžadovali od úradníkov, aby sa zúčastňovali na e, aktivitách spojených s reprezentáciou a aktívnou e, dimok, e, diplomáciou, prípade, že je konštatovaný nejaký negatívny aspekt v oblasti e, občianskej spoločnosti, treba podporovať prepojenie tých jednotlivých e, síl na vládnej úrovni v príjimateľských krajinách so občianskou spoločnosťou. A takýmto spôsobom potom môžeme vytvoriť rozličné synergie a rozličné podnety pre občiansku spoločnosť. Jedným z nich by mohol byť eh, finančný mechanizmus eh, všeobecného financovania pre občianskú spoločnosť a mohli by sme mať ďalší nástroj, ktorý by podporoval zase eh, tie spoločnosti, ktoré sú bližšie vládam ďalej prepojiť vonkajšiu činnosť s týmito stratégiami. Musíme mať lepšie vyprofilované e, ciele, ktoré by boli vytvorené e, v rámci mnoho aktérov, aktérských alebo mnoho e, účastníckých e, e, programov a tam by sme potom vlastne mali identifikovať tie najdôležitejšie prvky, najmä v tých príjimateľských krajinách. A mali by sme ísť aj za rámec miest, lebo je potrebné pracovať aj s takými organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré nie sú západného typu, ktoré sú skôr lokálne a nie až tak veľmi centralizované. A ďalej strategická komunikácia Európskej únie. Tu nám by bolo dobre, aby sme e, mali e, podporu únie pri presadzovaní nezávislých médií, dôveryhodnejších médií, aby sme mali financie na to, aby sme lepšie pochopili verejnosť, verejnú mienku v týchto krajinách, ktoré poberajú pomoc a aby sa správne využívali e, e, všetky informácie od našich partnerov v teréne, e, či už prostredníctvom delegácií EÚ, občianskej spoločnosti, veľvyslanectiev a ďalších regionálnych organizácií, ktoré sú aktívne v teréne. Vidíme, že je tu permanentná potreba prispôsobovať sa týmto vzťahom z krajín, ku krajinám, ktoré participujú na tejto E, činnosti a aby sme s nimi spolupracovali. Ďakujem. My tu máme, ďakujem, my tu máme ešte dvoch rečníkov a máme veľmi obmedzený čas. A potom ešte tu bude okruh otázok a odpovedí. Takže ja dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Eh, podpora zo strany EÚ pre občianskú spoločnosť eh, sa zlepšila v posledných rokoch, eh, prebieha flexibilnejšie, viac sa orientuje na strategické ciele, lepšie chráni organizácie občianskej spoločnosti pred skutočnými hrozbami zo strany režimov vlád Avšak situácia mnohých eh, eh, organizácií občianskej spoločnosti vo svete sa zhoršila. Toto je teda oblasť, kde udalosti v reálnom svete mimo EÚ si žiadajú, aby sa zrevidovali eh, financujúce nástroje EÚ. Pokiaľ ide Egypt a Turecko, EÚ tam bola kreatívna, inovatívna a starala sa naozaj o občianskú spoločnosť a jej stav, ale celkovo ešte nebola e, e, schopná e, plne vlastne odvrátiť tie ataky, ktorým občianská spoločnosť v týchto krajinách čelí. V Ukrajine občianská spoločnosť najviac sa zasadzuje za rozvoj demokracie, ale aj tu sú určite nerovnováhy a nedostatky a EÚ celkom určite tu pôsobí pozitívne Um, ehm, povedal by som, že ak by sa vytvoril jednotný nástroj, tak by nám to odobralo modality, ktoré sú špecifické pre občianskú spoločnosť. Uh, je to otázka politickej uh, citlivosti, sú tu uh, potrebné e, odlišné postupy než v prípade obvyklej mhm. vonkajšej pomoci. Eh, situácia by sa teda v dôsledku toho mohla nadmerne skomplikovať, takže ja by som bol za to, aby sa zachovala existujúca štruktúra, ale v rámci nej aby sa eh, vytvorila koherentnosť, eh, pokiaľ ide o podporu občanskej spoločnosti aby sa zlepšilo pochopenie, ako má vyzerať eh, podpora občianskej spoločnosti. Tá je veľmi eh, rozmanitá, veľmi často tu nie je mm, jasný celistvý prehľad, čo sa eh, napríklad deje a ako je to prepojené so strategickými cieľmi. Pre mňa hlavným cieľom tu je lepšie prepojiť podporu občianskej spoločnosti s ostatnými oblastiami pomoci orientovanej na reformy. Ja sa veľmi zasadzujú v tejto oblasti, ale veľmi Ehm, často tu v týchto krajinách chýba to prepojenie ehm, tých jednotlivých e, zložiek EÚ. E, postupuje čoraz flexibilnejšie, ale ako tu už zaznelo, ako povedal Andrew Sheriff, je tu ešte väčší e, priestor na zlepšovanie v tejto oblasti mne sa zdá, že v oblasti občianskej e, spoločnosti toto je skôr o politickej vôli. E, nevyriešili by to nejaké um, zmeny v architektúre. A práve toto v mnohých členských štátoch dnes uh, chýba, aby sa občianská spoločnosť stala naozaj prioritou v celkových uh, cieľoch uh, zahraničnej politiky EÚ. Eh, to, čo sa stalo horšie v posledných rokoch, je eh, možnosť ochraň, EU ochraňovať zástupcov občianskej spoločnosti, aktivistov, ktorí sú ohrození vykonávať tu naozaj, odvádza tú dobrú prácu, ale eh, situácia sa tu veľmi zhoršila. Sú tu oveľa silnejšie systemické hrozby, než keď sa nástroje navrhovali, takže bolo by treba ich aktualizovať v tomto zmysle a potom treba takisto aj presúvať modality tak, aby EU mohla lepšie chrániť organizácie občianskej spoločnosti, ktoré čelia veľmi, veľmi zložitej situácii. A dva body na záver. Keďže občianská spoločnosť vo svete sa mení, EÚ by mohla robiť toho oveľa viac, aby podporovala nové typy aktérov občianskej spoločnosti do určitej miery. Tieto nástroje tento uh, cieľ odrážajú, ale uh, treba toho robiť z môjho pohľadu oveľa viac. A napokon v teórii EÚ zasadzuje za podporu e, občianskej spoločnosti a že to má byť v línii so svojimi strategickými cieľmi, ale momentálne žiaľ nemáme veľmi dobré mechanizmy na posúdenie, či sa to naozaj aj deje alebo nie. Momentálne sú tu indikátory a kri- e, kritéria pre hodnotenie, ktoré sú tak neuveriteľne všeobecné, že akákoľvek podpora občianskej e, spoločnosti a to, či je zlučiteľná s týmito celkovými cieľmi, e, to sa veľmi ťažko hodnotí. Takže potrebujeme tu presnejšie ciele, potrebné je lepšie zosúladenie s cieľmi zahraničnej politiky a nemali, e, nemali, nemala by sa príliš e, vlastne z, z, nadmerne e, zbezpečňovať táto oblasť podpory občianskej spoločnosti. Mohli by sa tak stratiť niektoré veľmi dobré body aktuálnej podpory organizácie občianskej spoločnosti. Ďakujem, že ste aj dodržiavali rečnícky čas. A teraz posledná rečnička pani Rajnes Givanides. Ďakujem veľmi pekne. Chcem stručne popísať, čo je EPLO. Náš Európsky styčný úrad pre podporu e, mieru je nezávislý. Zaoberáme sa e, vlastne operáciami EU na podporu mieru všade vo svete. E, máme grant ICSP a mnohé naše organizácie takisto takisto vlastne hodnotíme, teda prispievame k strednodobému hodnoteniu. Nebudem opakovať to, čo už spomenuli predrečníci Um, už sa uh, spomenuli ako eh, zmeny vo svete, aktuálne krízy, ale naozaj tu vyvstáva aj možnosť pre Európu stať sa globálnym aktérom v oblasti budovania mieru, eh, v súvislosti s ruskou stratégiou, ale aj s tým, že EÚ je organizácia, ktorá naozaj vychádza z hodnot a je veľkým darcom v svete. A Eh, okrem teda oblasti obrany. Eh, máme, chcem len pripomenúť, že tu máme nástroj na budovanie mieru a snažíme sa eh, naozaj podporovať bezpečnosť, čo teda automaticky nie je neprepojené s mierom. Hodnotenie dobe v roku 2017 bolo extrémne pozitívne, pokiaľ ide o náš nástroj, ktorý je extrémne e, relevantný. Ehm, volá sa tu potom, aby e, Európska únia sa e, venovala čoraz viac globálnym bezpečnostným oblastiam, že musí posilňovať svoju, svoje pôsobenie v tejto oblasti. Je to veľký, veľmi cenný nástroj preto, aby Európska únia sa stávala globálnym aktérom pre budovanie mieru. Tento európsky e, nástroj pre budovanie mieru, na tomto sa zhodujú e, organizácie, ktoré placujú v tejto oblasti. Eh, referencie v eh, ICSP eh, hovoria, mm, sa sústredujú trošku viac na ochranu hraníc. My si myslíme, že tento nástroj je jedinečný a prispieva naozaj k stabilite a mieru všade vo svete. Je tam veľa aspektov, ktoré sa nevzťahujú na bezpečnosť eh, hraníc a týkajú sa dlhodobých eh, otázok, ako napríklad implementácia uznesenia OSN 3035 o eh, bezpečnosti žien a mohla by som pokračovať ďalej a ďalej. Takisto aj pôsobenie v oblasti ozbrojených konfliktov, čo je veľmi dôležité pre dlhodobú stabilitu E, určitých krajín. A treba si uvedomiť, že sa naozaj veľmi obmedzuje priestor pre organizácie občianskej spoločnosti, e, analýza konfliktov, včasné varovanie, Ehm, toto sú veľmi dôležité oblasti, ktorým sa e, e, venujeme. Sú tu mnohé pozitívne e, elementy týkajúce sa tohto nástroja pre podporu stability a mieru. Sú tu rôzni aktéry, ktorých môže nástroj podporovať. A môže e, pomáhať implementovať dôležitú e, bezpečnostnú agendu, agendu dobrú sa s ženskými e, otázkami, ktorú EU podpísala. Pokiaľ ide o personál, nedostatok personálu, dôležité je, že je veľa personálu v Bruseli aj v regiónoch a ja neviem presne, Napríklad, keď zoberieme africkú, uh, uh, africký nástroj pre budovanie mieru, sa nezaoberá nutne čisto iba otázkami mieru, takže treba aj, aby sme si správne navzájom porozumeli, pokiaľ ide jednotlivé nástroje a mm, na čo vlastne majú slúžiť a či sú najvhodnejšie pre daný cieľ a či sú v správnych rukách. A na tému e HR, o tom hovorili iní, to preskočím, ale sú tam určité podobnosti v tom, čo robí. Napríklad pokiaľ ide o ochranu e, vojcov ľudských práv, má tam naozaj jedinečnú e, pozíciu a je to nástroj, ktorý sa naozaj zrobia jedinečnými oblastiami. E, treba sa teda ponechať. Nástroj na podporu stability a mieru je veľmi dôležitý pre aktuálne ambície EÚ stať sa globálnym aktérom v oblasti stability a budovania e, mieru. E, je naozaj flexibilný, pokiaľ ide o prostriedky EÚ, akí partnery môžu príjmať túto pomoc z nástroja. Vystupujú tu mm, otázky, ako ich nastavil Andrew Sheriff. A Mm, tá myšlienka, že by sa všetko e, zjednodušilo, keby sme vytvorili jednotný nástroj, e, naozaj súhlasím, že všetko by to nevyriešilo. Tento nástroj konkrétne je najflexibilnejší zo všetkých, takže e, zlúčenie s ostatnými by mohlo znamenať rizika pre túto flexibilitu. A keď hovoríme o celkovej politike v globálnej stratégii sa pomerne jasne spomína, aké sú ambície v tejto oblasti. Budem strudná a eh, chcem len eh, povedať, že eh, váš príspevok k správe v výboru pre rozpočet sa venuje aj práve teda budúcej podobe tohto nástroja. Má naozaj jednečnú Eh, úlohu a my sa zasadzujeme, aby sa zachoval aj v budúčom viačočnom finančnom rámci ako osobitný eh, nástroj. Ďakujem jednotlivým rečníkom, ospravedlňujem sa za to, že nemáme dosť času. Pozerám sa teraz eh, na kolegov, chcem sa spýtať, kto by chcel položiť otázku. Pán Kukan. Ďakujem pekne, nemám naozaj otázku, ale mám viacero e, poznámok e, väčšinou kritickej povahy. Bol som spravodajcom pre e, Európsky nástroj susedstva a Európsku politiku susedstva. Pamätám si, že v tých diskusiách sme sa vzdali mnohých požiadaviek Európskeho parlamentu, aby sme našli kompromis s komisiou a radou a zabezpečili fungovanie nástroja. Keď sa na to pozerám teraz, postupovali sme nesprávne, urobili sme chybu Ehm, vyvstáva, že parlament má veľmi obmedzenú možnosť kontroly nad finančnými tokmi nástroja a má veľmi obmedzené eh, tak, politické vedenie. A som veľmi prekvapený, že komisia a SVČ nemôžu eh, nám postúpiť veľmi jednoduché hodnotenie fungovania nástrojov. Nenašiel som konkrétne odpovede na úplne základné otázky. Ako efektívne sú tieto nástroje, aké programy implementujú sa e, pomocou týchto nástrojov. Odpovede, ktoré som našiel, sú pri najmenšom vágne alebo všeobecné, takže potrebujeme e, pochopiteľnejší jazyk a jasnejšie informácie e, o tomto. A Eh, ten môj eh, princíp viac za viac, o ktorom sa eh, veľmi diskutovalo. Ma zaujímalo, do akej miery sa uplatňuje, či to bol efektívny nástroj vo vzťahoch s, našimi partnerskými krajinami. Nenašiel som to tam. Um, nechcem hovoriť pridlho, ale k architektúre svojom. Na jednej strane komisia povedala, že nástroje sú vhodné na svoj účel a nepotrebujeme tu žiadne zmeny vo forme legislatívnych návrhov alebo delegovaných aktov. Na druhej strane počujem z úst eh, určitých kolegov a dokonca aj komisie, že potrebujeme zmeniť architektúru. Nechápem, eh, eh, prečo sa to takto ponáhlame zmeniť architektúru. Nebol by som tak proti zmenám, ktoré by posilnili našu vonkajšiu činnosť a priority, ale mám určitý pocit, že tieto zmeny sa navrhujú eh, aby ošetrili určité medziinstitucionálne vzťahy a to je nesprávne. Som mm, silne proti tomu. Eh, už končím. V budúcnosti si myslím, že potrebujeme nástroje, ktoré by boli dostatočne flexibilné, pretože je veľmi veľa, eh, veľmi rýchly vývoj vo svete, migrácia, vzťahy s Tureckom, Ruskom a nástroje by mali byť dostatočne prúžne na to, aby mohli reagovať eh, rýchlo na zmenenú situáciu a pomáhali nám reagovať na tento medzinárodný vývoj. A parlament potrebuje väčší eh, mm-hmm. vplyv, mať eh, väčšiu váhu a mal by to byť priestor pre väčšie úsmernia zo strany parlamentu. Ďakujem, pán eh, Kustea. Ďakujem pekne, pani Kristea. Chcem veľmi podporiť to, čo povedal pán Kukan. Ja som bol tieňovým spravodajcom pre túto tému. Revíziu FNP pred dvoma rokmi. A Eh, chcem sa vyjadriť k tomu, nástroj, eh, k tomu návrhu eh, zjednodušiť tieto nástroje na financovanie vonkajšej činnosti. Viem, že na stole je viacero možností, dokonca aj tri scenáre na strane Európskej komisie, ale chcem jasne povedať k tejto voľbe, že aj keď sa to môže javiť, že sú tu návrhy technické povahy, v skutočnosti majú veľmi politickú povahu a na povrch tu vyvstanú Ehm, ehm, všelijaké politické ehm, rozpory medzi členskými štátmi. Poznáme narratívu juh versus eh, východ východné eh, partnerstvo eh, NPM. Keď sme diskutovali o týchto témach, hovorili sme, že v oblasti európskej politiky susedstva. Tu máme naozaj veľké rozpory v aspiráciách, napríklad v krajinách, ako je E, Moldavsko či e, Gruzínsko. Sú tu rozdiely vo forme aj obsahu. Tieto krajiny urobili jasné strategické e, voľby na svojej európskej ceste a preto je na čase dynamicky posilniť partnerstvo s týmito krajinami, ktoré sa rozhodli kráčať na ceste k Európe a prinašajú konkrétne výsledky. V tomto kontexte voláme, e, aby sa vytvoril špecifický fond pre Ukrajinu, Gruzinsko a Moldavsko e, e, v rámci ESP+. Žiaľ, bol to diskreditované. Finálny text samitu východného partnerstva z Bruselu nespomína toto odporúčanie Európskeho parlamentu a preto sa pýtam, ako môžeme zabezpečiť, eh, aby eh, sme sa sústredili na tieto krajiny naďalej ako potenciálne kandidátske krajiny v eh, scenárii pre obdobie po roku 2020, keď sa dávajú do rovnakého koša s akýmikoľvek inými tretími krajinami. Ďakujem, pán Austrevičius. Ďakujem za váš návrh. E, to je vynikajúci e, spúšťač diskusie e, pre budúcnosť, pre externé vonkajšie finančné nástroje a politiky vo všeobecnosti. Ja chcem analytikom za vaše prezentácie a príspevky. Bezpochybne externé finančné nástroje musia reflektovať zásadné politické princípy EÚ a dlhodobé stratégie, ktoré sme si nastavili a máme ich v Európe veľmi veľa lepšie politické riadenie, ako to všetko zlúčiť, aby si to ne, neprotirečilo, ale aby to malo komplementárny charakter. To je veľká výzva do budúcnosti, čiže politické riadenie by malo byť posilnené a mali by sme sa zamerať na lepšie, e, e, lepšiu rolu tohto výboru a výborov, e, ktoré sú zodpovedné. Z praktického hľadiska ako rozdeliť čas medzi programovaním a implementáciou. Často počúvame od Často to počúvame od mimovládnych organizácií alebo zúčastnených partnerov. Chce to čas a niekedy trošku strácame e, kontrolu nad veľmi urgentnými situáciami. V podstate teda lepšia komunikácia európskych politík, to je vždy potrebné. Teraz zameranie na komunikáciu o tom, čo robíme, vysvetľovať našim partnerom a susedom, a tak ďalej. Mám dve otázky v tejto súvislosti. Implementácia má veľa nástrojov. Teraz, keď sú tam žiadne podmienky, tam nie sú stanovené žiadne podmienky, tak to vedie k zlyhaniu. Aj mikroekonomická pomoc Takže máme tu, musíme tam nastaviť nejaké podmienky, tie sú potrebné a potrebujeme docieliť výsledky. Nie je to len gesto, poskytnutia pomoci. Čiže ako vnímate, e, e, že tá kondicionalita by mala byť lepšie posilnená, lepšie využitá? A po druhé, nehovoríme len o úrovni EÚ, ale hovoríme aj o členských štátoch, ktoré využívajú množstvo nástrojov a pomoci. Do akej miery to môže zmeniť kohezný prístup, aby sa to lepšie e, skoordinovalo, teda úroveň členských štátov a úroveň členských štátov a úroveň Európskej únie, teda externé nástroje. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem, pani Lösing. Postoj na moja politická skupina je veľmi kriticky nastavená a má zásadné výhrady voči nástroju stability a mieru, najmä pokiaľ ide o podporu vojenských aktérov ale k tomu už sa nechcem ani ďalej vyjadrovať, ale e, chcem e, poukázať na zásadné aspekty e, parlamentného spolurozhodovania a skúmania. Nuž, tak ako moji kolegovia a kolegyne, tak ja mám niekoľkoročnú skúsenosť v pracovných skupinách. No a musím povedať, že v týchto pracovných skupinách ktoré vlastne zabezpečujú alebo majú zabezpečovať hodnotenie. Možno je to trošku tvrdo vyjadrené, ale nemôžem to povedať inak. Tieto pracovné skupiny mi pripadajú ako taká fraška. To nie je žiadne hodnotenie. Vždy sa hovorí, že diabol je v detaily, ale ja chcem spoznať tohto diabla. Lenže ja nikdy nie som informovaná o tých detailoch, no a potom dochádza k takýmto výpovediam ako od pani Hageman, napríklad, že v Tunisku makroekonomická stabilita bola zlepšená. To je také komické. Tam práve, že ľudia demonstrujú proti makroekonomickej nestabilite, ktorou všetci trpia. Čiže už aj takéto konkrétne vyjadrenia ku konkrétnej krajine, tie sú úplne nepodložené alebo nenaplnené. Čiže tu musí, musia vzniknúť oveľa konkrétnejšie možnosti, aby sme sa naozaj mohli zúčastniť takéto evaluácie, takéhoto hodnotenia alebo posúdenia. Potom niekoľko zásadných otázok. Moja politická skupina sa vždy zasadzovala za to, aby aj ten nástroj pre stabilitu, aby tam boli delegované právne akty, no už nie je to tak. No ale sú tu aj ďalšie nástroje, kde máme možnosť delegovaných právnych aktov, tam sa ignorujú e, formálne e, e, aspekty, čiže musíte byť investigatívny novinár priam, aby ste sa dozvedeli nejaké veci. Napríklad ako ja som sa dopracovala k informácii, že zo susedského nástroja sa čerpajú prostriedky pre financovania dohody medzi Európskou úniou a Tureckom. Nuž, na to mal byť ten nástroj vlastne zmenený tam by zase boli, použ- mali byť použité delegované právne akty, ale nič, nič také sa nestalo. Jednoducho sa to urobilo. Tak ako to chcela urobiť komisia, ako uznala za vhodné. Čiže na záver chcem povedať, že mám veľké, veľké obavy a pochybnosti, zásadné pochybnosti, čo sa týka pomeru programovateľných podielov a neprogramovateľných podielov, lebo tie neprogramovateľné podiely, tam si také skrutiny neviem predstaviť. Vždy sa hovorí o väčšej miere flexibility. Tu by som naozaj chcela odpovede, ako by takéto skúmanie mohlo byť urobené pri väčšej miere flexibility. Ďakujem e, teraz e, pán Kelon. Myslím si, že toto je veľmi dobrá príležitosť Mm, pre takéto zasadnutie medzi viacerými stranami a samozrejme všetci sme odlišní, ale myslím, že účel, význam je, aby sme našli nejakého spoločného menovateľa, aby sme si lepšie rozumeli, pretože žijeme vo veľmi turbulentnom svete e, s meniacimi sa situáciami, čiže sú tu rozbúrené vody a tento nástroj teda treba nastaviť, zamerať tieto nástroje a ide o načasovanie, správne načasovanie a tak ďalej. Komisia vyjadrila veľmi dôležité, kľúčové slovo, že tieto e, nástroje musia byť riadené politikou a nie tými nástrojmi. Ďalej tam je flexibilita, koherentnosť, zjednodušovanie. Čiže e, tieto vyhlásenia sú e, žiaduce. Ako sa hovorí, diabol je v detaily a v tej implementácii. A ja súhlasím s kolegami, najmä s kolegom Šáke, školgiem Šáke, pokiaľ ide o tie úvodné e, vyjadrenia. Čiže potrebné sú vzájomné konzultácie. Aj to, čo povedal kolega Kukan, potrebujeme posúdenie komisie, aby sa zabezpečilo fungovanie týchto nástrojov. Čiže toto je problém. Potom uh, mať ten eh, jed, jed, teda, uh, samostatný nástroj, a to si vyžaduje čas, nemali by sme to unáhliť, už bolo povedané, že to nie je uh, nejaká, ne, nejaké zázračné riešenie. Čiže uh, Myslím si, že dôležitý bol jeden postreh, že je potrebná väčšia stabilita a tuto je ohrozenie demokracie. Čiže myslím, že by sme mali uzavrieť toto zasadnutie s tým záverom, že potrebujeme viac konzultácie po obsahovej stránke a nie formálne vyhlásenia. Mali by sme sa navzájom informovať. Teda očakávame to najmä zo strany komisie, informácie o... A mali by sme sa informovať o plánoch a implementácii. Ďakujem pekne. Ešte máme štyroch rečníkov a už nám dochádza čas. Čiže teraz pán Pansiari. Grazie, Ďakujem, pani predsednička. Dve e, stručné úvahy z mojej strany pre našich e, hostí. Všetci zhodneme na e, cieľ, že musíme zabezpečiť lepšie riadenie finančných nástrojov. Bez pochyby je tu, sú tu byrokratické prechážky, ktoré musíme prekonať, aj lobistické tlaky. Prvá vec, ja si myslím, že musíme naozaj e, sa zaoberať tými dôvodmi tejto e, zjednodušovania. To by malo vychádzať z historických skúseností v teréne. Tie by mali motivovať nové voľby, ktoré by lepšie pomohli nám reagovať na e, výzvy. A v tejto súvislosti by sme sa tu mali sústrediť na vlastne Eh, aby tu bola menšia miera takej eh, svoj eh, voľnosti. Takže aby sme to lepšie pochopili, nástroj IPA, predstupová pomoc. Tam často sme sa snažili reagovať na to, ako jednotlivé vlády reagovali na otázky migrácia. Nebolo to vždy v súlade so základným mandátom pre vzťahy s nimi a spoluprácu s nimi. A e, vždy by sme mali mať jasno v, v politických prioritách a v politickom smerovaní. Plne súhlasím s pánom šerifom, ktorý hovorí, že by sme nemali e, diskutovať medzi kvantitou a prioritami a e, veľmi často sa nesúvis, nesúhlas, nesústredíme na priority, ale na kvantitu. E, nie je možné, aby sme na, na jednej e, strane v parlamente žiadali kontrolu nad usmerovaním a potom e, by sme sa nevedeli dohodnúť nad, nad politickými prioritami. Hovoríme, že všetko je prioritné a tým pádom v zásade veci ostávajú nepozmenené, ale pritom je tu naozaj potreba dospieť k určitým zmenám, pretože tu stojíme veď veľkými výzvami, ako napríklad v oblasti ľudských práv Takže musíme si byť tohto vedomí, musíme si byť vedomí aj toho, že voľby sú vysiace s politickými prioritami nie sú nikdy neutrálne a to súvisí s tým, že akú predstavu máme o Európe v budúcnosti, ako si želáme, aby vyzerala. Ďakujem. Teraz e, má slovo López Instruits White. Ďakujem aj za tú správu a ďakujem aj ESVČ komisii som pozitívnejší. Myslím si, že tieto nástroje sú pre nás základné opatrenia pre našu externú viditeľnosť, ako aj pre našich občanov, teda ohľadom toho, čo robíme teda vo vonkajšom kontexte mimo Európskej únie. Mám otázky na komisiu. Ako hodnotia možnosť zlúčenia nástrojov len sa chcem spýtať, že či toto je nejakým spôsobom e, zohľadňované a myšlienka 15 e, e, ponechať 15 neprogramovateľných a aké by boli dopady takéhoto riešenia. Chcem povedať, že nariadenie IPA článok 2 dáva komisii možnosť nasadiť tieto nástroje, ako už to bolo povedané, ako už to bolo urobené, aby sa um, reagovalo na krízu, na migračnú krízu a tu komisia postupovala určite korektne. Ďakujem, pán. Uh, slovo má uh, pán Guero Salom. Ja som s určitou takou plachosťou eh, eh, počúval, čo tu bolo povedané. Nie som členom tohto výboru, ale som spravodajcom pre tú istú správu eh, v rozvojovom výbore a tu ide teda vo výbore pre rozvoj a tu ide o špecifické rozvojové nástroje. A ja mám niekoľko otázok, lebo v priebehu diskusie a prezentácie sme videli dva prvky, ktoré poukazujú na to, že Rozvojová politika a všeobecná zahraničná politika Európskej únie môžu mať rôzny stupeň sensibility, napríklad pokiaľ ide o hodnoty a záujmy alebo o vzťahy s partnermi ktorí dostávajú našu spoluprácu a zlepšujú a sú e, priaznivé pre našu rozvojovú spoluprácu. A tu sa chcem opýtať, nech to zodpovie ktokoľvek, e, kto sa cíti povolaný mňa odpovedať. Takže ako vy vnímate e, nástroje rozvojovej spolupráce v rámci e, vonkajšej politiky EÚ? No a čo si myslíte, že teda ako by európska spolupráca teda bude to mať rozpočtové plánovanie a ako by to mohlo ovplyvniť všeobecný mechanizmus nástrojov pre budúci finančný rámec. Ja tiež mám niekoľko otázok, ale budem stručná. Veľa kľúčových bodov už e, povedali kolegovia z rôznych politických strán. Dúfam, že teda to bolo e, zobrané do úvahy. Čo ma prekvapuje na jednej strane veľmi presvedčivo a na základe externých hodnotiteľov, že tie nástroje sú vhodné pre daný účel. Na druhej strane počúvam, že majú byť zlúčené. Nechápem prečo. Čiže toto je veľký otáznik. Myslím, že otázka governance nebola postačujúco riešená, teda minimálne pokiaľ ide o navigáciu geografických a tematických cieľov, alebo pokiaľ ide o rolu ESVČ, eh, e Komisia Európskeho parlamentu a zainteresovaných strán. Aj tu sme si vypočuli niektoré hlasy pokiaľ ide o otázku poskytovania, teda aby delegácie priamo na mieste mali väčšiu zodpovednosť, už možno povedať, že oni sú najbližšie k ohňu, tak povediac, k situácie, k tej danej situácii, ale na druhej strane sú najvzdialenejší od nás, od e, hodnotenia. No a tam môžu vzniknúť obrovské konflikty záujmov pokiaľ je o pragmatické riešenia s, s, s lokálnymi vládami a pri riešení e, citlivých otázok e, porušovania ľudských práv. Toto je naozaj veľká výzva, čiže tu chcem zistiť, akým spôsobom sa to rieši akým spôsobom teda sa vyhnúť týmto e, komplikáciám. Potom David McAllister sa na to opýtal, prečo neboli prezentované delegované akty tu sme nedostali odpoveď a myslím, že je to naozaj veľmi dôležité. Čiže aby som to zosumarizoval, viacerí z vás spomenuli, že niektoré také tie zásadné myšlienky e, majú byť politicky orientované a nie nástrojovo orientované, majú byť e, flexibilnejšie, ale viacerí vás spomenuli aj špecifické obavy v tom, že diabol je v detaily. Takže aby tu, e, e, ten prehľad, aby to nebolo kompromitované, čiže ten, ako sme počuli, že diabol je v detaili, takže nepočuli sme dostatok týchto detailov, predovšetkým pokiaľ ide o governance a pokiaľ ide o to, akým spôsobom tieto plány majú byť zrealizované. Čiže možno, že nie je možné e, zodpovedať toto všetko dnes, ale tieto odpovede budú potrebné ešte, než môžeme pokračovať v, v konkrétnej rovine a zdá sa, že je tu e, široký konsenzus e, viacerých politických skupín. Nuž, máme približne 10 minút, ale máme trošku čas navyše, ale ja osobne nie. Takže vyzývam, aby viacerí prišli, ale som rada, že máme trochu času navyše, takže komu dám slovo? Ale um, nech sa páči, rád začnem a ďakujem za e, pripomienky a komentáre. No by som vyprovokoval niektorých panelistov a niektorých e, poslancov. Jedna vec, ktorá ma zarazila, je úroveň konzervatizmu e, vo vašom prístupe. Hovorí sa tu o diabloch. Vy hovoríte o diablovi v detaily. Je tu aj diabol, ktorého poznáme a mám dojem, že viacerí z vás majú pocit, že sme, sa, e, že sme si zvykli na diabla, ktorého poznáme a sme s tým spokojní. To je súčasť otázky na e, e, odpovede na otázku, prečo žiadne delegované akty. V rámci, celkového, v rámci celkovej architektúry, ktorá sa dohodla v rámci spolurozhodovania medzi parlamentom a radou pre súčasnú finančnú perspektívu každý e, jednotlivý nástroj si z technického hľadiska vhodný pre daný účel funguje. Takže zvládame ho na to, na čo ho potrebujeme. A preto si myslíme, že záver s našimi kolegami e, v útvaroch komisie je, je že nie je dôvod e, znovu ich otvárať cestou delegovaných aktov. Aj pre strednodobé hodnotenie nevideli sme potrebu presúvať nejaké e, mimoriadne vysoké e, finančné sumy z, jedného, z jednej krajiny alebo z jedného regiónu do druhého, čo by si takisto vyžadovalo delegovaný akt. V čase vytvorenia toho nástroja um, tá miera pre uh, uh, takéto presúvanie bola stanovená na úrovni, ktorú sme my pokladali za, efekt, za postačujúcu. No a pokiaľ ide o dokumenty pre diskusiu o strategickej revízii, to sa uskutoční o 3 týždne. Tie dokumenty boli zaslané dnes, čiže budete mať 3 týždne čas, aby ste sa s nimi oboznámili. Takže e, potom nám môžete položiť otázky, objasnenia a tak ďalej. Takže akže, ak to funguje, prečo chceme pristúpiť k ďalšej konsolidácii? Lebo si myslíme, že tú celkovú architektúru môžeme zlepšiť, urobiť ju ešte efektívnejšou a tým, že tak urobíme, tým, že zjednodušíme ten proces, to nám všetkým umožní viacej sa zamerať na to, o čo tam ide na politiku, na politické ciele. Tam by mal byť dôraz, na to by sme sa mali zamerať. Keď som sa prvýkrát e, oboznámil s diskusiami o viacročnom finančnom rámci, o MMF, pre ďalšiu generáciu, už je to dosť dávno, už si to presne nepamätám, ale mali sme viac ako 20 E, nástrojov pre vonkajšie vzťahy. E, zredukovali sme to na 10-12 z hľadiska podľa toho, čo považujete za externé alebo interné. Nemyslíme si, že tam je menšia kontrola dnes, ako to bolo pred 15 alebo 20 rokmi. Myslím si, že trošku sme ako keby zlepšili efektívnosť. Posunuli sme sa ďalej. Konsolidácia má byť konsolidáciou tých procesov riadenia a štruktúr riadenia. Nejde o to, aby sme vytvorili jeden politický cieľ. Samozrejme, zaznela tu otázka, či EDF je e, založený na rozpočte. Čo sa, týka, čo sa stane s, rozpoč- s rozvojovou politikou? E, minulý rok bol ten obnovený konsenzus, ktorý zosúladil e, politiky na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov s agendou 2020. To je náš politický rámec. A Ako budeme realizovať skutočný proces? Myslím si, že to už je skôr technická záležitosť. A tam bude tam veľa tých malých diablov v tých detailoch. E, predstava konsolidácie nástrojov alebo e, e súboru konsolidovaných nástrojov je, ako môžeme na základe zjednodušenej štruktúry môžeme zohľadniť geografický rozmer, tematický rozmer a rozmer rapid action. Každý má vlastné paradigmy a flexibilitu. Je tu flexibilita presúvať to z jedného na druhý alebo e, nejakým spôsobom to mobilizovať spolu pre ten istý účel. To je jeden z tých aspektov flexibility. Druhý aspekt flexibility, ktorý tu bol spomenutý už niekoľkokrát a právom, je, ako sa pozeráme na výkonnosť. Myslím si, že pán Kukán spomenul princíp more for more, viac za viac. Ten už máme, ale na takej skromnej úrovni. A keď to chceme ponechať skromné, znamená poskytnúť dodatočnú alokáciu pre výkonnosť. Z toho to nie je vlastne nejaký veľký stimul, pretože to doplnenie je príliš malé, ten dodatok je príliš malý. To je jeden z dôvodov, prečo si myslíme, že v budúcnosti tá konsolidovaná architektúra by sa mohla nechať inšpirovať EDF, kde je veľká e, rezerva, ktorá nepodlieha programu, čiže ale dojde veľa, k veľa nepredvídateľným okolnostiam počas 5-7 rokov v budúcnosti a ide o to, aby sme poskytli podporu tým partnerom, ktorí sa naozaj snažia Treba, treba im ukázať, že keď oni robia zmenu, tak aj my, robíme, my urobíme zmenu. Čiže takáto je logika za tým, keď povieme, že musíme ponechať signifikantný e, podiel neprogramovateľný na začiatku, no a potom prídeme so strategickým posúdením, so strategickým dialogom a taký, taký, takou vyhliadkou, že aké sú e, politické ciele v zmeniacom sa prostredí, ktoré ciele chceme e, naplňovať. Potom úloha delegácií priamo na mieste a nakoľko možno delegovať riadenie programov. Myslím, že to je taká trošku falošne nastavená otázka, pretože napokon vždy som videl riadenie našej e, pomoci ako trojuholník, kde každý roh e, trojuholníka musí fungovať. Takže aj riadenie pod e, hlavičkou parlamentu, aj členských štátov. Takže vy ste tak povedať nad tým eh, trojuholníkom. Eh, potom sú tam eh, služby, služby hlavne DGN a SVČ, služby riadenia NIR a DEFCO a FPI a potom delegácie sú tým tretím špicom trojuholníka. A my sa musíme zaoberať tým, ako transformovať špecifické usmerenia, ktoré od vás dostávame a od členských štátov a pretaviť ich do nejakého programu. A potom musíme spolupracovať s našimi kolegami a zabrať sa tým, ako tento program pretaviť do konkrétnych projektov. Ale delegácie sú tie, ktoré nám musia pomôcť identifikovať, čo uh, treba urobiť e, v teré, teréne, kontrolovať e, lea, realitu, čo je realizovateľné. Musia to uskutočňovať. Nemôžu to robiť, pokiaľ nebudú mať od nás podporu. A ako ste povedali, pani predsednička, potrebujú na to aj podporu, e, aby mali odvahu e, vlastne riešiť e, zložité situácie. Spomenuli sme občianskú spoločnosť, ľudské práva. Tam Musíme robiť eh, výnimky eh, v tomto modeli tria, eh, trojuholníka, pretože nie, niektorá zo strán by mohla byť tak príliš exponovaná alebo exponovala našich partnerov, ale celkovo sa musíme snažiť, aby, sa, aby efektívne fungoval tento trojuholníkový vzťah, aby všetky časti fungovali efektívne a to by nám dovolilo, aby sme vám mohli na budúce poreformovať o tom, že sme transformovali vaše priority efektívne e, do e, reality. Ďakujem veľmi pekne. Do určitej miery je to začiatok dlhého rozhovoru e, pre pracovnú skupinu o nástrojoch na financovanie vonkajšej činnosti. By som chcela venovať práve jedno zasadnutie oblasti riadenia, tým ťažkostiam, ktoré tu zazneli jasne. Musíme vedome strany e, parlamentu zabezpečiť väčší dohľad, e, riadenie a musíme e, zabraniť tomu, aby tu bola vágna štruktúra, kde nebudeme vedieť, kto je za čo zodpovedný. A tiež je tu príležitosť pre tieňových spravodajcov, ja vítam vaše e, myšlienky, pokiaľ ide o naše budúce stretnutie 21. 22. E, februára. Sa tu opäť e, stretneme, budeme sa zaberať touto témou. V marci sa bude hlasovať na AFETE o tejto správe. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí zastupujú komisiu SVČ, a samozrejme aj vonkajších expertov, hodnotiteľov. E, vaše myšlienky e, si naozaj veľmi vážime a takisto aj váš čas. Ďakujem všetkým.